Okay, everybody. Dobré ráno. Všetci usaďte sa. Dobré popoludnie prajem. Nemalo by to trvať pridlho, toto naše popoludnejšie zasadnutie. Ak by to trvalo pridlho, budem musieť odísť a práve preto máme na takúto príležitosť náhradníkov, ktorí zasadnú do predsedničkej stoličky. Tí z vás, ktorí máte za sebou hlasovacie karty. Máte? Niekto zabudol svoju kartu? Vystúpenia bez mikrofónu. Ak budeme mať trochu šťastia, tak to prejde. Tí z vás, ktorí ste si priniesli hlasovacie karty, prosím, vložte ich do hlasovacieho zariadenia. A pani predsednička určila náhradníka pre prípad hlasovania, keby musela odísť. Budeme hovoriť o hlasovať o návrhu správy Lajem Hon Goka o trvalej udržateľnosti verejných financií v oživujúcej sa ekonomike či hospodárstve. Aj Olin už našu svoju kartu. Máme tu kompromisné návrhy. Pokúsim sa to zrýchliť a by sme vedeli, že hlasujeme o tom istom, takže Gunnar, nemáte kartu? Chcel som povedať, že keď sa pozeráme na zoznam, ktorý máme pred sebou, niektoré kompromisy podporujeme, ale nebolo to indikované v texte. Bude to však jasné, ako pôjdeme cez zoznam, ale niektoré kompromisy podporuje EPP. Prosím, vyšlite signál, aby to bolo jasné. Ale na tom mieste, kde sedíte, nie ste veľmi vidno. Pozrite sa všetci na mňa z EPP, ja vám budem signalizovať, čo podporujeme. V prípade, že sa čudujete nad tým, čo znamená takýto satelitný e, prístroj pred vami. Je to kamera s viacerými objektívmi. Je to tu preto, že médiá e, to sem nainštalovali, ale sú to parlamentné médiá, je to služba parlamentná. Takže sa pekne usmievajte, ale myslím, že zvuk sa nezaznamenáva. Mohli by sme už prejsť k hlasovaniu? Pozmeňujúci návrh 50, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Tento návrh je prijatý. Pozmeňujúci návrh 51. Kto je za? Prepačte, tento vypadol. Prechádzame k návrhu kompromisu A. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci doplňujúci návrh 53 ktorý pozostáva z dvoch častí. Kto, sú, kto z vás je za prvú časť, to je proti nej, kto sa zdržal pri prvej časti, prešla. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, myslím, že tiež je táto časť prijatá. Overíme si to, ak chcete. Časť 2 hlasujeme elektronicky teraz. Už ste odhlasovali? Ozývajú sa hlasy nie. Pani predsednička prosí o urychlenie hlasovania. Prosím, stisnite tlačidlo. 28 za, 14 proti. Je prijatý. 54, kto je za? Proti? kto sa zdržal, prijatý. 55 má tri časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. 50, druhá časť 55 za, proti, zdržali sa. Myslím, že tiež je prijatý. A časť 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. Ďalší pozmeňujúci návrh 56 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 57 za, proti, zdržali sa, prijatý. 58 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh B bol stiahnutý. Preto budeme hlasovať za pozmenujúci návrh 59 s ústnym pozmenujúcim návrhom, ktorý podporujú Zelený za. Hlasujeme o ústnom pozmenujúcom návrhu zvlášť, pýta sa pani predsednička. Dobre. Myslím, že sa vznesla požiadavka na zaradenie tohoto ústneho pozmenujúceho návrhu. Či ho zaradíme? To je za zaradenie, začlenenie ústne predloženého návrhu. Kto je pre, proti zaradeniu tohto ústneho návrhu? Kto sa zdržal? Takže nezahrnieme ho do hlasovania a budeme hlasovať o pôvodnom texte. Pôvodný text pozmeňujúceho návrhu 59, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis C. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Prechádzame k D. Ten bol stiahnutý. Vypadáva. A prechádzame k 61. Tá má dve časti. Hlasujeme za prvú časť. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Druhá časť. Kto je za ňu? Proti nej. Kto sa zdržal? Prijatý. E vypadáva, preto budeme hlasovať o 62 a to v dvoch častiach. Teraz za prvú časť, kto je, kto je proti prvej časti, kto sa zdržal, prijatá. A druhá časť 62, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. 63, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatá. 64 a 65 vypadávajú. Kto je za 66? -ku? Šesťdesiat trojka prešla, teda štvorka a peťka vypadávajú. Ja som o štvorke vôbec nehovorila, hovorí pani predsednička. Vypadla a hlasujeme až o šesťdesiat šestke. Kto je za ňu? proti nej, kto sa zdržal, zamietnutá. 67. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Tento návrh je prijatý. 68. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 69. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 70. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 71 má tri časti. Hlasujeme za prvú časť, kto je za ňu, proti nej, kto sa zdržal, prijatá. Časť číslo 2 za, proti, kto sa zdržal, prijatá. Časť 3 za, proti, kto sa zdržal, prijatá. Pozmejúci návrh 72, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 73 za, proti, zdržali sa. Aj tento návrh je prijatý. 74, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Návrh 75 vypadáva. Teraz prechádzame k návrhu kompromisu F. Tí, ktorí ste za, dajte mi to najavo, kto je proti, kto sa zdržal. F je zamietnutý. Prechádzame na 76. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh, ktorý nasleduje, vypadáva až po vrátanie kompromisného návrhu G vypadávajú Prechádzame až k 81. Kto je za? Gunnar, je to váš pozmeňujúci návrh. 81. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Návrh 83. Kto je za? Kto je za 83? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 84. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Tento musíme overiť elektronickým hlasovaním. Pozmeňujúci návrh 84. Hlasujeme. Hlasovanie končí. A 21 za, 23 proti, takže tento návrh bol zamietnutý. Návrh 85, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 86 s ústne vloženou poznámkou súčasné a budúce generácie. S týmito slovami hlasujeme vedno. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Návrh rozpočtu odsek 1, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Dvojka, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Mohli by sme všetky tieto rozpočtové... Nie, nie spolu. Ideme po jednom. Trojka za, proti. Zdržal sa prijatý. Ďalšie stanovisko 4 rozpočtu za, proti. Zdržali sa zamietnutí. Číslo 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A Stanovisko 11 za, proti, prijaté. 87. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Návrh 88 za. Proti. Zdržali sa. To sa nedá určiť. Budeme hlasovať elektronicky k 88. Hlasujeme. Hlasovanie skončilo. 88 prijatý, 24 ku 19. 89 a 90 90 vypadáva, 91. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. Kompromisný návrh H. Kto je za, proti, zdržal sa? Prijatý. Kompromisný návrh i, kto je za? Proti? Kto sa zdržal, to si overíme. Budeme hlasovať elektronicky ku kompromisu I. Kompromis I. Elektronicky hlasujeme. Ešte stále je možné hlasovať. Ak ste odhlasovali, hlasovanie končím. A tento kompromisný návrh je zamietnutý 21 ku 22. Teraz prechádzame k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. 80, 96, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 97 vypadáva, 98 nevypadáva. Kto je za 98? Proti? Kto sa zdržal? prijatý. 99 vypadol kvôli... Nie, nevypadol. Pýta sa pani predsednička. Ak je prijatý, 99 vypadáva. Je to tak? Takže 99 vypadáva stovka vypadla kvôli 96, ale o 101 môžeme hlasovať. Kto je za 101? Proti. Kto sa zdržal? Prijatá. 101. 100, teraz 102. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Zvyšok tejto časti vypadáva. 105 bol stiahnutý. Prechádzame na 106. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijatý. 107 vypadol, 108 vypadol. Prechádzame na kompromisný návrh je. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Prechádzame na 112. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis K. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? prijatý. Prechádzame na kompromis L. Za, proti. Kto sa zdržal? Myslím, že tento to hlasovanie si musíme overiť. Elektronicky hlasujeme. Koniec elektronického hlasovania. Zamietnutý. Je mi ľúto, nemám hlasovaciu kartu, ozýva sa hlas. Aj tak by to bolo zamietnuté. Takže teraz je to super zamietnuté. Prechádzame k 115. Kto je za? Proti? Zdržalo sa zamietnuté. Áno, zamietnutý. EPP bolo proti. 116. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý? 117. Kto je za? Proti. Proti. Zdá sa, že e, vidíme nedostatok rúk. 117. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Všetky ostatné tým pádom vypadli. Stanovisko rozpočtu 8. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Stanovisko rozpočtu 9. Kto je za? Proti držali sa zamietnuté. 121 za výbor Ekon. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 122. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Tak sa preverme elektronicky. 122 preverujeme. Has everybody voted? Hlasovali ste všetci, prosím. E, návrh bol zamietnutý. 123. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz návrh kompromisu M. Kto je za? Proti? Zdržali sa? To si musíme preveriť elektronicky. Hlasujeme o kompromise M. Otváram hlasovanie everybody voted? That's rejected. 20. Hm, návrh bol zamietnutý. Na hlas, návrh 124, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 127. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Návrh 128. Kto je za? proti, zdrželi sa, schválený. Kompromisný návrh N, kto je za, proti, zdrželi sa, schválený. Teraz prejdeme k návrhu 134. Kto je za? Proti? zdrželi sa? Schválený. 136 a 7 odpadajú. 138. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Teda všetky ostatné odpadajú až k návrhu 141, kto je za? Zamietnutý. 142, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 143, kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnutý. 144, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 145, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 146, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Všetky ostatné odpadajú až k 149, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 150, kto je za? Proti? Zdržali sa? E, zamietnutý. 151, kto je za? Proti? Zdržali sa? Som zmetená. 151. Overujeme to elektronicky. 151 overujeme. Have you voted? No. Hlasovali ste všetci. Návrh bol zamietnutý. 23 hlasov proti, 21 hlasov za. Poznací návrh 152, kto je za? Proti? Vydržali sa? Schválený. 153, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 156, kto je za? proti, zdržali sa, schválený. 157, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 158, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 159, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 160, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 161, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Rozpočet 5, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Ďalší rozpočet 5, opakovaný, teda rozpočet 6, kto je za, proti, zdržali sa. Preveríme si to. Stanovisko z výboru pre rozpočet odsek 6. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Návrh bol zamietnutý. Teraz rozpočet 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Stanovisko výboru pre zamestnanosť O tomto nemusíme hlasovať, je to prelobená spolupráca. Pozmeňovací návrh 162, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Stanovisko rozpočtu, úvodné ustanovenie A, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Poznáte návrh 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Poznáte návrh 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Úvodné ustanovenie B. 5, kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si to. Pozmeňovací návrh číslo 5. Okay, voted. Návrh bol schválený 23 hlasov za 23, 1, 21 proti. 6, sedmička odpadajú. Teraz 8, kto je za? Proti. Zdržali sa schválený. 9, kto je za? Proti. Zdržali sa schválený. Kompromis e, O, kto je za? Proti. Zdržali sa. Preveríme si to. Preverujeme kompromis O. Okay, voted? That's rejected. Návrh bol zamietnutý. Teraz prejdeme k návrhu číslo 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválený. Návrh 11 odpadá. Teraz 12 je rovnaká. Teraz eh, návrh kompromisu P. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmeňací návrh 15, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 16, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Teraz návrh kompromisu Q, kto je za? Proti? Zdržali sa? Ide o kompromis, preto to preveríme. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Teraz prejdeme k návrhu 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preberíme si to. Preborujeme návrh 17. Návrh bol zamietnutý. What? No, no. Amendment 18. Pozmeňujúci návrh 18. Kto je za? Proti? zdrželi sa? Schválený. Pozmeňujúci návrh 19 odpadá. Pozmeňujúci návrh 20. Kto je za? Proti? zdrželi sa? Schválený. 21. Kto je za? Proti? zdrželi sa? Schválený. Návrh kompromisu R. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnutí. Pozmeňací návrh 22, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Zvyšok preto odpadá. Pozmeňací návrh 25, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Dvadsať kto je za? Proti? by im primal rúk, tak si preveríme návrh 27 elektronicky. Which is the same as 26. 27 je rovnaká ako 26, ale 26 bola stiahnutá. Teda návrh e, prešiel, návrh číslo 27. 28 odpadá, teraz návrh kompromisu S, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Teraz kompromis T, ktorý bol stiahnutý. Teraz návrh 30, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Všetky ostatné odpadajú. Teraz kompromis U bol tiež stiahnutý. Pozmeňovací návrh 33 a 34, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 35 odpadá. Pozmeňací návrh 36, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 37, kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím si, že to bolo zamietnuté. Pozmeňací návrh 38, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 39, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 40 a 41, kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si to. Preveríme si návrh 40. Návrh bol schválený. 42 preto odpadá. Návrh kompromisu 2 V. To je za. proti, zdržali sa, Posmiac na vás 43, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 44, kto je za, pardon, opravuje sa pani predsednička, 47, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 48, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 49, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Rozpočet, Uvedné ustanovenie B, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Teda rozpočet C, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz budeme elektronicky hlasovať o takto pozmenenom texte. Otváram hlasovanie. Hlasovali si všetci, prosím. Končím hlasovanie. 24 hlasov za, 6 proti a 14 sa zdržali. Teda návrh bol prijatý. Prepočítame tomu ešte tých, ktorí nemajú hlasovaciu kartičku, to znamená 25 hlasov za bolo Hans-Peter Martin. Ani ja nemám hlasovaciu kartičku, a bol by som sa zdržal, teda 15 sa zdržali aj so mnou. Pán Gok, spravodajca, nech sa páči. Euh. Len dve slova. Ja ako spravodajca by som vyjadril, čo cítim. Ako vidíte, som sklamaný tým pozmeneným textom. Urobili sme veľa kompromisov a hoci sa zdvojnásobuje kontrola v členských štátoch, ja ľutujem, že sa nám ešte nepodarilo dosiahnuť ofenzívne ambiciózny kompromis, aby sme zlepšili ekonomické riadenie únie a oživili ekonomiky. Preto moji kolegovia aj ja sme sa zdržali v tom finálnom hlasovaní. Čas, ktorý nám ostáva do plenárky, by som rád venoval, aby sme pokračovali v diskusii s ostatnými politickými skupinami. Ja som presvedčený, že urobíme všetko preto spolu, aby sa nám podarilo dosiahnuť vyrovnanejší výsledok. Ďakujem. Ďakujeme pekne e, správodajcovi. Myslím, že tým pádom sme vyčerpali hlasovanie pre dnešok a ja vám želám príjemné, príjemný zvyšok dnešného popoludnia.